týždeň, čo sme e, na plenárnom zasadnutí vyjadrili naše znepokojenie z dramatickej situácie v Sýrii. A vieme, že Sýrčania trpia, že sú e, rukojemníkmi, že sa ocitajú v hrozbách e, a strácajú nádej. Nedávny vývoj ich vzdialuje od akejkoľvek perspektívy na zlepšenie. O niekoľko týždňov za niekoľko týždňov táto ofenzíva e, mala zase tisícky obeti, e, deti, ženy, starších e, ľudí. Je tam absolútne núdzová situácia. A naozaj máme obavy z toho najhoršieho. Humanitárna situácia týchto obklúčených enkláv sa rýchlo zhoršuje Správy, ktoré odtiaľ dostávame, sú hrôzostrašné. Všetky strany musia prijať svoju zodpovednosť. A opakujem, týka sa to aj veľkých e, procesov. Žiadny záujem, žiadna, e, žiadny cieľ nemôže odôvodniť barbarstvo, etnické čistky. Vo vašom mene a v mene našej inštitúcie chcem vysvať e, vážnu výzvu, aby sa bezodkladne e, zrealizovala rezolúcia Bezpečnostnej rady OSN. Je naliehavé dosiahnuť trvalé prímerie, aby bola zabezpečená ochrana civilistov, aby ranení a chorí mohli byť evakuovaní, aby sa pomoc dostala tam, kde ju najviac treba. Je naliehavé, aby sa našlo politické riešenie v rámci ženevského procesu. Všetci, ktorí majú vplyv, musia konať, aby sa táto tragédia zastavila. V Sýrii eh, sa stráca ľudskosť a nestrácajme našu ľudskosť anche Myslím si, že toto posolstvo zo Štrasburgu je posolstvom pozitívnym pre občanov, ktorí sú uprostred e, týchto bojov zo všetkých strán, sú obete, sú bezbranní a nemôžu odísť Takže dúfajme v to najlepšie, dúfajme, že týmto odkazom ich vyšleme správnym smerom. Aj tento rok v rámci Dňa žien by som chcel zdôrazniť eh, silný záväzok parlamentu, pokiaľ ide o boj, kde sa snaží zabezpečiť eh, rovnosť práv žien a mužov a to je storočný boj. ešte sme ale ďaleko od toho, aby sme ho vyhrali. E, dáta hovoria jasne, e, tie rozdiely stále pretrvávajú, prítomnosť žien e, v, na postoch zodpovednosti ešte stále nie je dostatočná a naďalej zaznamenávame nedostatok študentiek v istých odboroch, ktoré sú technického typu. Takisto pokračuje aj nerovnosť, pokiaľ ide o delenie zodpovednosti v rámci rodiny v súčasnosti na 24 manažerských pozícií obsadených ženami a 4,6 e, žien majú pozíciu predsedničiek predstavenstiev. 55 miliónov žien e, menej je zamestnaných e, v porovnaní s mužmi. Myslím si, že rodová rovnosť nie je len otázka ľudstva ako takého, ale je to aj v záujme spoločnosti samotnej v pracovnom svete ženy predstavujú neoceniteľný zdroj. Bolo vypočítané, že keď vylúčime ženy z produktívneho sveta, tak to stojí asi 11 miliárd 11 miliárd eur z pohľadu strát DPH eh, celosvetového. To je HDP Japonska, Nemecka a Spojeného kráľovstva dohromady. Samozrejme, treba e, zabezpečiť rovnováhu aj mzdovú, treba zabezpečiť e, rast a takisto lepšie nastaviť pracovné trhy v jednotlivých ekonomikách. Na to, aby sme vytvárali prácu, potrebujeme ženy, ktoré budú e, líderkami v oblasti výskumu. Je nevyhnutné realizovať kultúrnu zmenu, tá bude však pomalá, bude si vyžadovať čas, ale už bola naštartovaná E, minulý rok a to sa prejavilo aj e, na úrovni boja proti stereotypom, e, ktoré sú uplatňované voči ženám. Čiže sme začali túto prácu. Chcem sa poďakovať kolegom Renke, Šlajne a Matan za to, že zorganizovali iniciatívu, ktorá získala asi 130 podpisov, ktorá mi bola dnes po obede doručená takisto poslanci, respektíve teda zamestnanci v Európskom parlamente pridali svoje podpisy a teda dostal som po obede okrem tých e, podpisov aj samotný text petície. Chcem vás informovať, e, že úrad predsedu zrejme príjme sériu opatrení, ktoré budú mať e, za cieľ prevenciu akýchkoľvek fóriem sexuálneho obťažovania v rámci našej inštitúcie. Chcem sa poďakovať aj výboru FEM Európskeho parlamentu za cennú a neunavnú prácu v rámci podpory žien. A takisto chcem privítať e, ICT výbor, ktorý iniciovala komisárka Gabrielova. To je príklad hodný nasledovania. Je nevyhnutné ďalej zabezpečovať, aby pokračoval tento boj vyrovnania práv pretože nebude možné zabezpečiť rovnosť bez toho, aby ženy dostali e, rovnakú pozíciu, aby mohli e, veci robiť s vášňou a aby mali zabezpečené svoje miesto. To nie je boj za ženy alebo proti mužom. Musím bojovať spolu. Muži, ženy, deň po dni, ešte stále veľa cesty pred nami, ale všetci sme dostatočne rozhodní. Myslím si, že to je najlepšie posolstvo Európskeho parlamentu smerom na občanov pri príležitosti 8. marca Medzinárodného dňa žien. La seduta è aperta. Schôdza je otvorená. Pokračujeme teraz schôdzi. Pán Matias má slovo. Pán predseda, celých 12 dní nezákonné, väz, väznenie alebo nezákonná väzba dvoch gréckých vojakov pokračuje v Turecku, v Adrianapolise. To je prípad, ktorý naozaj pobúril e, ľudí v Grécku, pobúril aj verejnú mienku. Rodičia týchto dvoch e, vojakov žiadajú okamžité prepustenie. Apelujem na túto snemovňu a na vás osobne, pán predseda, aby sme všetci pridali e, svoj hlas tu v Európskom parlamente a aby sme požadovali od tureckých orgánov prepustenie, okamžité prepustenie dvoch gréckých vojakov, ktorí sú vo väzbe nezákonne v, v Adrianapolise, vo väzenici s vysokým zabezpečením, vysokou mierou zabezpečenia. Celá verejnosť od nás očakáva prijatie istých krokov a takisto samozrejme rodičia týchto dvoch mladých mužov čakajú od nás kroky. Ďakujem. Budem sledovať tento, túto vec osobne. Samozrejme, e, tureckého veľvyslanca požiadam o informácie. Pán poslanec Gelniš. Ďakujem, pán predseda. Myslím si, že sme veľmi pozorne sledovali slova, ktoré ste predniesli na Margo rovnosti medzi mužmi a ženami a proti sexuálnemu obťažovaniu. Keďže ste situáciu úradníkov tohto parlamentu spomenuli, chcem pripomenúť jednu záležitosť, ktorá je veľmi znepokojujúca francúzska úradníčka eh, v, na eh, poste v generálnom sekretariáte eh, vzniesla veľmi vážne obvinenia, ktoré sú možno úplne neopasatnené, ten problém neexistuje, proti veľmi vysokému úradníkovi tohto parlamentu, ktorého tu nebudem menovať. A ukazuje sa, že to posolstvo, ktoré poslala všetkým e, poslancom. E, administratíva parlamentu e, vymazala, čo je nepripustné zasahovanie do našej osobnej pošty. Mám k dispozícii všetky prvky tejto záležitosti a myslím si, že tie obvinenia tohto fun- francúzske, tejto francúzskej fun- úradničky boli neopodstatnené. Samozrejme bolo legitímne, že tento veľmi e, vysoký e, úradník zareagoval, že e, myslím si ale, že bez ohľadu na to, aká je podstate tejto aféry, je nepripustné, aby počítače všetkých poslancov a poslankyň e, boli e, vlastne e, navštívené, aby sa odtiaľ vymazala táto správa. Toto som chcel pripomenúť. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán poslanec Golniš. Overíme to, čo ste spomenuli. Ja si dám zaslať všetku dokumentáciu v tomto ohľade a potom uvidíme. Pani poslanka Miranda, nech sa páči. Presidente Tajani, solicito que este parlamento... Ja chcem poprosiť o to, aby na základe článku 7 e, sme sa obratili na španielské orgány, pokiaľ ide o tému bývalého poslanca Eurola Junkera sa Bielsa, ktorý momentálne politickým väzňom. Takže túto tému treba e, riešiť. Dobre, to si tiež preveríme, pán poslanec Jurek. Panie przewodniczący, duże grono posłów tego parlamentu zwraca... Ďakujem pekne. Veľká väčšina tejto snemovni sa obrátila na vášho predchodcu, na predsedu Šulca a potom následne sa obratili aj na vás, pokiaľ ide o veci, ktoré sa e, diali tu v tomto parlamente, e, pokiaľ ide o tú spornú malbu pod názvom Doloroza, je to urážka viery e, mnohých z nás, tento obraz Doloroza. Je tam veľa symbolov v rámci Európskej kultúrneho dedictva, ktoré sú takýmto spôsobom potierané. To sme jasne pomenovali ale evidentne e, niektorým nevadí takéto hanovenie, ale nemali by sme e, teda hanoviť tých, e, ktorých najviac máme radi alebo potrebujeme, teda Matku Božiu. Teraz sa blížia veľkonočné sviatky a je to skvelá príležitosť pre vás, aby ste konečne takúto situáciu odstránili. Apelujem na vás a na úctu dôstojnosť vášho predchodcu. Áno, aj na to sa pozrieme teraz. Uh, Gajc. Ďakujem pekne, pán eh, Tajani, ďakujem pekne, pán predseda. Iba chcem eh, pripomenúť, že v Španielsku žiadni politickí väzni neexistujú. Sú tam zločinci. Sú tam zločinci, ako napríklad tento človek, ktorého ste vyspomenuli. On sa pokúšal v krajine o štátny prevrat. Takže sú to kriminálnici, sú to zločinci, sú to ľudia, ktorí robili prevrat a žiadni politickí väzni. My sme v demokratickej krajine v Španielsku. Ďakujem. Dobre, poďme ďalej. Poďme eh, do zápisníc, k zápisniciam.